na vznesenie výhrad. Lehota beží od zajtra. Skupina EPP eh, navrhla eh, menovité hlasovanie, čo sa týka vymenovania pána Kanciana, ktorý má byť členom delegácie pre arabský polostrov. a taktiež návrh, čo sa týka rozpočtového výboru, to je pán Andrea Kocolino. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Nejaké výhrady? Zdá sa, že nie, takže je to, tieto návrhy sú schválené. Zápisnica bude eh, eh, k, pri, k dispozícii na budúcom plenárnom zasadnutí všetky tieto oznamy budú doručené od adresátom a týmto končím toto zasadnutie.